Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt Ruhe zu geben. Please sit down and be quiet over there on the cheap. Takže prosím, aby ste sa pousádzali. Gib einen Hammer her. Could you be quiet, especially on the seats of the assistants? Prosím, aby ste sa utišili vo všetkých radoch. Prosím vás, umlčte týchto vľavo. Ich äh, möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Takže vítam vás, e, e, pán e, ministerský predseda, na vašej prvej, na, vašej prv, na vašom prvom oficiálnom výjazde. Prosím, aby ste sa utíšili. Takže opätovne chcem vyjadriť e, vaše privítanie e, premiéra Tuniska v spolupráci e, s našimi dvoma podvýbormi sme vás pozvali na dnešné zasadnutie. No a odovzdám slovo predsedom týchto dvoch podvýborov sme dnes v takej situácii, kedy Európsky parlament s veľkým záujmom sleduje vývoj v Tunisku, ale e, samozrejme snažíme sa aj podporovať demokratický vývoj. Je to Tunisko je jedno z našich prioritných krajín, e, takže vieme, že aj e, kolega Galer má osobité vzťahy s tuniským parlamentom v rámci našich misií na podporu demokratického vývoja a Tunisko v porovnaní s inými e, štátmi v, tomto, e, v danom regióne e, nastúpilo na veľmi sľubnú cestu ďalšieho vývoja. Samozrejme budeme hovoriť o týchto vyhliadkách do budúcnosti a je dokonca aj v našom záujme, aby táto trajektória ostala, ostala ne, e, e trvalá a aby skutočne a všetko, čo sa e, deje, aj v, nadviažem na tú operáciu Mare Nostrum, e, aby veci sa dobre vyvíjali. Ja nemám tým na mysli len utečeneckú politiku, ale mám na, na mysli aj našu politiku susedstva aby skutočne sa veci uberali e, e, tým smerom, ktorý považujeme za správny. Samozrejme, e, zaujímame sa aj o mechanizmy spolupráce. Pokiaľ sa nemilím, nedávno bol uzavretá dohoda s USA a Tunisko je považované za významného spojenca NATO ktorý teda toto je ocenenie štátu, ktoré je, nie je členským štátom NATO. Samozrejme aj Eurojust, aj Europol má nadštandardné e, vzťahy s Tuniskom a je potrebné sledovať ekonomickú aj sociálnu situáciu. My vieme, že toto je dôležité pre ďalší politický vývoj, aj pre uh, Eh, aj pre mm, vývoj tejto krajiny eh, z hľadiska investičných možností. To všetko má prispieť k podpore demokratizačného procesu. Ešte raz vám ďakujeme za to, že ste eh, prišli do nášho kruhu a teraz dáme slovo pán, pani, Florencia, pani Florenciano, aby sa zhostila Ďakujem pekne a ďakujem aj pánovi e, kolegovi, ktorý sa rozhodol, že príde e, medzi nás a e, bude hovoriť o najnovšej situácii v jeho krajine. Tiež som bola na misii predvolebnej, teda, alebo volebnej pozorovacej misii a mala som veľmi pozitívny pocit, pokiaľ ide o účasť a reakciu občianskej spoločnosti v Tunisku. Myslím, že tam máte naozaj e, veľkú výhodu a máte naozaj silnú občianskú spoločnosť. Európsky parlament je odhodlaný podporovať váš parlament a vašu e, politiku, pričom jeden zo záverov našej misie bol, že chceme spolupracovať s poslancami Tuniského parlamentu, najmä s mladými poslancami, s poslankyňami a e, chceme si nájsť e, možno spôsoby, ako vymeniať si názory alebo nejaké zasečené e, postupy s našimi tuniskými kolegami. Čiže naozaj budem rada, pokiaľ takéto, takéto návrhy z našej strany e, príjmete. Takže ďakujem vám e, veľmi pekne za vašu prácu e, a gratulujem vám k tomu, čo v Tunisku robíte. Myslím si, že v celom regióne Stredozemného mora patrite medzi tie pozitívne príklady, takže ďakujem veľmi pekne a gratulujem vám k vašim úspechom. Ďakujem pekne, pán Brok. Ďakujem, pán Brok, to je z mojej strany všetko. Teraz má slovo pán Štetina. Tých eh, slovenských kolegov, ak bych mohol použiť slovenštinu ako jednací jazyk. Mohu, prosím. Eh, já bych chtěl, vážený pane eh, ministerský předsedo, zdůraznit, že máme mnoho společného A to, co máme společné, není jenom e, snaha pro demokracii, ale to hlavní je to nádherné a naše společné středozemní moře. A myslím, že to středozemní moře je ta hlavní věc, která nás spojí. Já bych chtěl poprosit přesto o jednu konkrétní odpověď. Eh, Evropská unie nedávno rozhodla o zřízení námořní operace s cílem bojovat s pašováním lidí z libye a rozbít pašerácké sítě. Eh, já bych byl velmi vděčný na váš pohled na tuto situaci a jaké jsou vaše podněty pro spolupráci s Tuniskem v této oblasti. Děkuji. Herzlichen Dank. Monsieur le Premier ministre. Honorable député, mesdames... Vážení eh, poslanci, dámy a páni, eh, teší ma veľmi, že tu môžem dnes medzi vami byť a chcel by som sa vám pri tejto príležitosti poďakovať eh, za to, ako eh, milo ma tu privítali. Teší ma, že tu dnes eh, môžem byť práve v Európskom parlamente a že tu môžem s vami hovoriť práve o vývoji situácie v našej krajine, takisto aj pokiaľ ide o výhľady spolupráce medzi EÚ a medzi Tuniskom. Takisto by som chcel pozdraviť úlohu a miesto Európskeho parlamentu, e, pokiaľ ide o ľudské práva, pokiaľ ide o demokraciu. A chcel by som takisto vyjadriť e, e, vďaku za tú podporu, ktorú Európsky parlament poskytuje už od roku 2011, pokiaľ ide o demokraciu v Tunisku. Snažíme sa e, tiež konať podľa všeobecných princípov e, demokracie, solidarity a rovnoprávnosti e, ľudských bytostí. A samozrejme chcem sa poďakovať aj všetkým členom a predstaviteľom Európskeho parlamentu, ktorí takto pomáhajú Tunisku. Dámy a páni, od Eh, kedy som bol naposledy v Bruseli ešte v roku 2011, tak eh, samozrejme sa veľa vecí zmenilo odvtedy. Eh, v Tunisku dá sa povedať, že sme otvorili alebo začali písať novú históriu, novú stranu v histórii našej krajiny. V januári 2014 sme prijali novú ústavu, a vlastne tým pádom u nás vznikla tzv. druhá republika a občania Tuniska sa jasne vyjadrili v prospech právneho štátu a hodnú od demokracie. Táto ústava hovorí o tom, že eh, systém eh, štátu je teda civilný, eh, laický a uznávame univerzalitu ľudských e, práv, takisto aj demokratické e, štandardy a normy. Vytvárame tým teda základy fungovania e, participatívnej demokracie, ktorá má fungovať aj na národnej, regionálnej a takisto aj na miestnej úrovni. Potom e, boli ďalšie voľby v oktobri 2014, to boli vlastne parlamentné voľby a potom v novembri a decembri e, to boli e, vlastne prezidentské voľby a to boli ďalšie príležitosti, kedy môžem opäť povedať, že ďakujem veľmi pekne za to, ako Európsky parlament podporil našu krajinu v rámci tých pozorovateľských misí počas volieb. Tieto voľby boli transparentné, boli slobodné, a boli v súlede s medzinárodnými normami, tak toto teda povedali e, pozorovatelia, či už miestny, regionálny alebo aj medzinárodný a vďaka tomu celý ten proces e, tranzície v Tunisku bol e, posunutý ďalej a znamená to, že teraz konáme na základe princípov právneho štátu. Ako dobre viete, E, samozrejme, táto demokratická tranzícia nebol nejaký jednoduchý e, proces. Občania v Tunisku vždy e, trvali na tom, na tom, aby konsenzus, aby dialog bol na prvom mieste a naozaj plnohodnotne to takto momentálne v Tunisku funguje, pričom historicky je to bezprecedentná záležitosť v našej krajine a takisto aj pokiaľ sa pozrieme na to, ako to vyzerá v našom širšom regióne. My chceme e, konať umierneným spôsobom, otvoreným spôsobom, transparentným spôsobom a bovať proti násiliu a extrémizmu. Dámy a páni, dosiahli sme isté pokroky do dnešného e, dňa a e, samozrejme išlo to ruka v ruke aj s veľkými politickými zmenami, s veľkými politickými reformami, ktoré boli v krajine započaté. Je to pokračujúca práca, je to otvorená práca, ktorá si vyžaduje spoluprácu všetkých politických síl v krajine. V súčasnosti e, máme pred nami veľké e, výzvy, či už je to e, oblasť politického procesu alebo iné. A potrebujeme chrániť a konsolidovať našu demokraciu. Poprvé, máme tu výzvu hospodárskeho rastu, výzvu zamestnanosti. To je veľmi dôležitá téma ak sa nám má ekonomicky dariť, v prvom rade musíme mať zahraničné investície, musíme zvyšovať konkurencieschopnosť, vytvárať nové pracovné miesta, najmä pre mladých e, ľudí, ktorí vyšli e, z vysokých e, škôl a treba znižovať aj regionálne rozdiely. Ak máme mať sociálny mier, ak máme mať rozvoj regionov, tak iba vtedy sa nám podarí mať naozaj úspešný hospodársky rozvoj pre všetkých. Samozrejme, bezpečnosť je veľká výzva pre našu krajinu. Bojovať e, proti terorizmu to je základ našich e, aktivít vzhľadom k tomu, aký regionálny aj medzinárodný kontext e, okolo nás momentálne je. Boli sme už aj obeťou veľkých a teda tragických zbabelých teroristických útokov a my budeme naďalej bojovať proti tejto cezhraničnej hrozbe. Samozrejme platí, že boj proti terorizmu, boj proti extrémizmu, ten bude úspešný iba vtedy, ak e, bude súčasťou e, všeobecného a koherentného rámca, ktorý e, bude mať aj bezpečnostný rozmer, ale aj kultúrny rozmer, náboženský, preventívny a socioekonomický rozmer. Takisto musíme vychádzať z celosvetovej snahy alebo aktivít, ktoré budú vykonávané viacerými medzinárodnými partnermi. Pozrieme sa na to, na to ako vyzerá situácia v Líbi e, je naozaj dramatická a je veľmi dôležité, aby v súčasnosti sme sa e, snažili všetky naše snahy zladiť tak, aby e, ten dialog v rámci Líbie sa nakoniec dopracoval k nejakému pacifickému mierumilovenému riešeniu krízy v danej krajine. Prehlbenie partnerstva s Európskou úniou pre nás e, znamená strategické rozhodnutie. Naše vzťahy e, teraz majú istý taký nový stimul e, a v posledných rokoch sa uskutočnilo veľa navštev, veľa misí, veľa kontaktov na všetkých úrovniach vrátane parlamentnej. Máme tu rôzne aktivity, či už spolupráce, E, či už je to asociačná rada alebo rôzne podvýbory, ktoré sa stretávajú. A to všetko sú dobré e, príklady diskusie v konštruktívnom duchu. Sú to konkrétne spôsoby, ako obohatiť e, naše vzťahy. Máme tu vlastne štatút privilegovaného partnera. Vďaka tomu môžeme dlhodobo rozvíjať naše vzťahy E, na základe hodnot e, ľudských práv a demokracie a právneho štátu, ktoré všetci uznávame. A chceme posilniť aj spoluprácu e, a rozšíriť tú spoluprácu aj na inovatívne sektory. Tu by som chcel hovoriť o, alebo spomenúť rôzne projekty, projekty spolupráce, kde Európska únia s nami spolupracuje v rámci tohto privilegovaného e, partnerstva. V apríli, e, keď bol komisár Han v Tunisku, podpísal 5 finančných e, dohovorov, ktoré sa týkajú rôznych oblastí a vlastne znamená to, že Európska únia podporuje Tunisko pri tomto procese rôznych reform, ktoré momentálne podstupujeme. Máme tu takisto spustenie programu pod podpory pre vnútornú bezpečnosť v Tunisku. Ten predstavuje vzhľadom k tým bezpečnostným výzvom, ktoré v súčasnosti máme, veľmi dôležitý, ako až by som povedal kľúčový e, program. A dúfam, že práve tento program sa bude naďalej rozvíjať, naďalej rozširovať aj na ďalšie sektory v oblasti bezpečnosti v našej krajine. Výzvy sú veľké, práce je veľmi veľa a Tunisko preto potrebuje, aby nás Európsky parlament podporoval, aby európske inštitúcie ešte viacej sa zaangažovali na tej technickej a e, finančnej úrovni, pokiaľ ide o snahu rozvíjať našu krajinu. A je dôležité, e, aby takáto podpora bola, e, išla tak povedať ruka v ruke s našim, so snahami našich bilaterálnych partnerov a aby sa takým spôsobom podporovala táto jedinečná demokratická aktivita, ktorú momentálne v Tunisku e, rozvíjame. Pokiaľ ide o európsku politiku susedstva, je tu e, revízia a tá by tiež e, mala byť súčasťou globálneho prístupu k našim súčasným aj budúcim vzťahom. Mali by sme ísť smerom k spoločnému vnímaniu tém, ktoré sú pre nás dôležité a mali by sme hovoriť o tých e, stratégiách, o tých perspektívach, ktoré sú pre nás dôležité, aj pre jedných, aj pre druhých. Chceme vytvoriť priestor kohezie, solidarity a mieru, ktorý bude spoločný pre oboch, e, obe, obe naše strany. Na záver by som chcel ešte raz e, poďakovať za podporu Európskeho parlamentu voči mladej tuniskej demokracii. My si to veľmi vážime a chcem povedať, že vaše priateľstvo a vašu pozornosť rozhodne podporujeme. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán premiér. E, otváram diskusiu. A ako prvý má slovo pán Preda. Ďakujem pekne. Vítejte medzi nami pán minister, ja vás vítam v rámci skupiny EPP a chcem vám povedať, že sme spokojní, sme veľmi radi, že s vami dnes môžeme sa stretnúť a porozprávať. My sa venujeme práve tej spomínanej revízii politiky susedstva a tam sme Eh, už eh, viackrát hovorili o tom, že treba mať v rámci tohto nástroja väčšiu flexibilitu, eh, pokiaľ ide práve o túto politiku susedstva, tak aby sa zohľadnili individuálne skutočnosti, ktoré v našom susedstve existujú. Máme k tomu aj našu spravodajcu a určite on sa k tejto téme ešte dnes vyjadri. Chcem takisto povedať, že sme veľmi spokojení s tým, že Mm, v Tunisku vidíme politický vývoj, ktorý je zaujímavý, ktorý je pozitívny. Máme tu vlastne e, politickú alternanciu, alebo to je striedanie, to posilňuje vašu demokraciu a gratulujeme vám k tomu, naozaj gratulujeme občanom Tuniska k tejto schopnosti, tej demokratickej schopnosti, e, ktorú teda takýmto spôsobom prejavili. Mám tu jednu otázku. Mohli by ste sa prosím pekne vyjadriť k téme vypočutí obetí diktatúry, o čom sa teda píše v médiách, zneužívanie alebo nedržiavanie ľudských práv, to je tá tzv. tranzičná spravodlivosť alebo spravodlivosť v rámci tranzície. Je to istý proces, ktorý aj započul, e, započal, pardon, e, čiže máte k tomu prosím nejaké bližšie detaily, e, mohli by ste nám to bližšie priblížiť? Poprosím vás o to, aby ste neprekročili limit dvoch minút a týmto vám chcem aj avizovať, že uzatváram zoznam rečníkov. Teraz má slovo uh, pán Paknú. Ďakujem pekne. Chcel by som vás, e, pán minister, medzi nami privítať na našom e, vypočutí a ďakujem veľmi pekne, teda pán premiér, veľmi, veľmi pekne ďakujem za to, čo robíte pre Tunisko. Naozaj je to tak, tak povedz ozdoba našich e, vzťahov v rámci tohto e, regiónu. Za posledné roky veľmi pozitívne vnímame tú demokratickú tranzíciu, ktorou vaša krajina e, prechádza. Myslím si, že mm, tá demokracia sa konsoliduje práve tým, čo robíte vy vo vašej vláde, čo robíte pre vašu krásnu krajinu. Takisto je dôležité dôležité aj to, že naše partnerstvo medzi EÚ a Tuniskom treba naďalej posilňovať. Spomínajte tie finančné dohovory, ktoré boli v apríli podpísané napríklad. A takisto vidíme, že otázka bezpečnosti e, je problematická napríklad v prípade vášho susedu, suseda e, Líbie. Naozaj je to kľúčová otázka, pokiaľ ide o rozvoj aj Tuniska. Čiže chcem sa spýtať otázku práve tejto súvislosti. Bohužiaľ, nedá sa e, nevidieť, že v Líbii je chaotická situácia, že to ovplyvňuje aj vašu krajinu a že to vytvára situácie minimálne povedzme paradoxné. Napríklad e, v máji sa stalo, že tuniských e, občanov nejaké libyské milície zadržali alebo uniesli a potom e, máte nejaké vzťahy relatívne pozitívne s e, parlamentom v Líbii, ktorý tiež je kontrolovaný týmito istými miliciami. Takže to je taká paradoxná situácia. E, naozaj situácia v regióne je komplikovaná, ale chcem sa spýtať, akým spôsobom sa dá vyhnúť takýmto napríklad vyhnúť takýmto problémom vo vzťahu s danou vládou, ktorá je medzinárodným spoločenstvom uznávaná. Bola by podľa mňa Eh, chyba eh, vníma to tak, že eh, to je, sú nejaké iba nejaká homogénna strana. Samozrejme, tie milície sú zložené z viacerých heterogénnych skupín, čiže je dôležité, aby sme o tomto mohli hovoriť A práve o tejto téme tu dnes. Please be nice to your colleagues. The long... Prosím, buďte ohľaduplní voči e, vašim kolegom. O čo dlhšie vy hovoríte, o to menej času je k dispozícii ostatným. Boli ste dve, trvali ste 2 minúty aj 40 sekúnd. Takže Pán Tenok má teraz slovo. Ďakujem za slovo. Premiér, srdečne vás vítam, vítame v mene ECR. Ja som vždy bol veľkým priateľom Tuniska a chcem skutočne zablahoželať Tunisku. Boli ste výnimkou v rámci toho marazmu nasledujúco po arabskej jari a e, skutočne máte veľmi prísne sekulárne tradície. Jednoducho sa vám podarilo presadiť sa aj pri voľbách a to je vynikajúci úspech. Mám dve otázky. Poprvé, k situácii v Libii. Ja som včera sa stretol s novým novým veľvyslancom, e, ktorý e, má vlastne sídlo v Tunisku, pretože by bolo príliš riskantné, keby e, mal budovu v Tripolise v bol zatknutý jeden, jeden podozrivý e, z útoku e, na e, Lidské múzeum a on vlastne bol na lodi, ktorá prevážala utečencov a migrantov. Ako to vyzerá s infiltráciou zástupcov ISISu a iných teroristických odnoží, tak tým, že by sa dostali ku vám a, do, a cez Stredozemné more pod, pod, pod krytím, teda ako utečenci. No a e, čo poviete na e, rozšírenie e, vojenskej operácie v rámci toho uznesenia OSN kapitole 7? A Nejde len o mobilizáciu vo vysosných vodách, ale aj ale aj tie vody, ktoré sa, e, tie, ale e, týkajúce sa aj tých lodí, ktorí sa nachádzajú vo výsostných vodách e, Líbie. No a potom samozrejme je tá problematika eh, týkajúca sa Somalska. Po druhé, ako to vyzerá eh, s eh, miliardami, ktoré ukradla rodina Benali? Skutočne vraj sú to miliardy, ktoré vyťahla z vašej krajiny. Aké vidíte predpoklady toho, že by sa vám podarilo získať tieto peniaze? Ja, Je vais parler au flamand, si je peux. Pani ďakujem veľmi pekne, pán predseda. pán predseda vláda. Chcel by, chcela by som vám predovšetkým poďakovať, že ste sa zúčastnili a zúčastnili ste sa na stretnutie našeho e, výboru. A je veľmi dôležité dostať informácie z prvej ruky. Tunisko bolo vždy veľmi dôležitým obchodným e, partnerom, ako aj e, susedom Európy a rola, ktorú zohrávate vo vašom regióne, nesmie byť E, nesmie byť podceňovaná. Myslím si, že zohrávate dôležitú úlohu aj medzi susedmi. E, som veľmi rada, že som si vypočula dobré výsledky vašej činnosti e, za rok 2014, ktorá je dôsledkom aj vašej novej ústavy, ktorá obhajuje sekulárne hodnoty. Vaša vláda je naozaj veľmi transparentná, ako aj pri obhajobe štandardov, ktoré hájí Európska únia a právneho štátu. Preto by som vám chcela položiť niekoľko otázok vzhľadom na to, že ste hosťom našeho výboru. Stále dostávame správy o aktivistoch a novinároch, e, ktorí sú vystavení riziku uväznenia, e, pretože vyjadrujú slobodne svoje názory. E, pre nás je to zásadný právny princíp a to je sloboda prejavu. Chcela som sa preto opýtať, e, čo robíte e, preto, aby ste zabezpečili čo najširšiu slobodu prejavu vo vašej krajine. Po druhé, my v Európskom parlamente sme sa zameriavali už celé týždne a mesiace na e, imigračnú krízu, na ľudí, ktorí prekročiť Stredomorie. A to samozrejme môže mať dopady aj na Tunisko Ďakujem eh, veľmi pekne. Merci, monsieur le président. Bienvenue, monsieur... Ďakujem pekne. Vítajte, pán premiér. Som rád, že ste tu. Ja som eh, priateľka, alebo priateľ <laughs> eh, tuniského ľudu. Podporujem ho a zúčastňovala sa, som sa na mnohých pozorovateľských misiach pri voľbách a pani Valenciana už tiež povedala, že naozaj vaša občianská spoločnosť e, je veľmi silná, naozaj to platí vždy, keď bolo treba, tak e, vaša občianská spoločnosť zareagovala jednoznačne. Nachádzate sa samozrejme v komplikovanej e, situácii, neviem, či ste úplne E, model pre všetkých, veľa tu takýchto slov bolo e, povedané. Neviem, či to úplne platí, ale v každom prípade platí, že e, Európska únia má podporovať Tunisko, má to robiť najmä v kontexte toho, čo sa v danom regióne deje. Pokiaľ ide o stabilné inštitúcie, samozrejme ešte veľa práce treba spraviť aj v oblasti ekonomickej, aj sociálnej pretože veci alebo dôvody, ktoré spôsobili Tunisku revolúciu v rokoch 2010-2011 e, naďalej existujú. V posledných e, týždňoch, ak mám som dobre informovaná, boli mnohé desiatky sociálnych konfliktov, ktoré sa týkali najmä regionov, kde tá revolúcia vôbec e, začala to sú práve tie regióny, kde tieto problémy naďalej pokračujú. Eh, ľudia sú častokrát zúfali, mladí ľudia sú zúfali a myslím, že tam práve sa treba eh, sústrediť, eh, pokiaľ je naše snahy. A chcem, aby na prvom meste vždy bol tento sociálny dialog vzhľadom k turnickému kontextu. Myslím, že to je to najdôležitejšie. A už to podali ďalší kolegovia a e, ja to zopakujem, reforma policie, reforma spravodlivosti a to sa nikdy nedá spraviť e, mimo kontextu boja proti terorizmu. A spomínali to, že aj liberálni kolegovia otázka slobody e, prejavujú, s tým tiež súvisí. Myslím, že keď tieto prvky by mali byť súčasťou E, vlastne negociácie o tých e, našich e, vzťahoch, aby to nebolo tak, že jeden iba dáva a preferencie toho druhého sú zohľadňované. Ak každý použije zo svojho ročníckého času o pol minúty dlhšie, nie je to férové. Teraz pani Lochbiller. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ako aj pán premiér. Chcel by som sa vám prihovoriť e, za Alianciu zelených a slobodných Európanov. Sme veľmi radi, že vaša krajina dosiahla veľkú vysokú úroveň e, stability a takisto, že milión Libičanov vo vašej krajine našlo útočisko a môže tam aj pracovať. Chceli by sme poskytnúť e, Tunisku naozaj širokú e, medzinárodnú pomoc, ktorú si e, zasluhuje, aby to, čo robí, si mohla naozaj aj, e, si mohlo Tunisko naozaj aj dovoliť. Takisto zohrávate veľmi dôležitú úlohu pri boji proti terorizmu. To by sme chceli radi podporili a myslíme si, že to vníma aj tuniská občianská občianská spoločnosť je veľmi dôležité, aby práve voči týmto aktivistom neboli prehnané reakcie zo strany e, e, štátov a samozrejme zásahy zo zbrojených e, zložiek a silových zložiek štátu sú predmetom veľkej kritiky, ktoré zasahujú a veľmi tvrdo sa zasahuje E, proti ľuďom, ktorí údajne prezradzajú e, štátne tajomstva, ale čo vlastne štátne tajomstvo je, e, je veľmi otázne, nie je to nikde definované. A o to ťažšie je potom práca žurnalistov. Preto veríme, že bude iniciovaný vo vašom zákonodárnom zbore nový zákon, ktorý by lepšie ochraňoval slobodu prejavu. A čo sa týka migračnej politiky EÚ má niekoľko rozličných e, e, politík a je jej e, súčasťou je aj užšia spolupráca s krajinami Severnej Afriky ako tranzitnými krajinami a, sú, a súčasťou je to aj výstavba letisk pre drony. Teraz pán Borgesio. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a pán. Vítajte v našom parlamente. Vypočuli sme si s veľkým uspokojením výsledky vášho boja voči e, terorizmu. A Taliansko je práve tou krajinou, ktorá veľmi e, zblízka e, sleduje toto dianie, predovšetkým po útokoch na muzeum Bardo, kde si neustále pripomíname všetky obete v tomto prípade je veľmi dôležitá rázna akcia, ktorú e, tuniská vláda e, robí. E, chceli by sme sa preto opýtať, aký je váš názor na odpor, ktorý sa vyvinul u talianských justičných orgánov, ktoré nechcú vydať človeka, ktorý je ktorý je podozrivý z teroristických činov a ktorý má byť vydaný do Tuniska spravodlivosti. Aký je teda váš e, názor, tak váš, ako aj vašich spravodajských e, e, služieb, čo sa týka infiltrácie teroristických organizácií, ktoré sa môžu infiltrovať do eh, imigrantov, ktorí sa snažia prekročiť eh, stredozemné more. Naozaj počúvame rozličné správy, ktoré sa líšia vo svojom obsahu od eh, európskych spravodajských služieb naše spravodajské služby nám hovoria, že hm, možno tam infiltrácia je a niekedy nám zase tvrdia, že tam určite nie. Možno by ste nám mohli poskytnúť určitú indikáciu eh, podľa vašich eh, informácií. Ďakujem veľmi pekne. Pán Čip. Srdečne ďakujem za pánskú obecnosť na tom posiedzeniu. Ďakujem pekne za to, že ste tu dnes eh, medzi nami na stretnutí e, e, výboru pre e, zahraničné veci aj našich dvoch podvýborov pre bezpečnosť a pre ľudské práva. Chcel by som sa spýtať, aký máte názor na dramatické problémy v súvislosti s migráciou. Predchádzať týmto migračným tokom je dôležitá e, téma. Treba vytvoriť taký kontext, aby tí ľudia nechceli emigrovať. Keď už to raz na tom mori, dá sa im už iba zachrániť život. E, takže treba konať pri zdroji. Ako to vníma vaša vláda? Ako môžeme predchádzať tomu, aby sme e, videli to migračné toky? Ako tomu predchádzať už pri zdroji? Aké možnosti vidíte? Ako náhle už tá migrácia prebieha, tak už nemáme na to prostriedky, aby sme mohli konať efektívnym spôsobom. A potom mám druhú otázku. Vaša krajina eh, má eh, nejakú predstavu, že by ste započali s nejakými diskusiami s Európskou úniou, pokiaľ ide o eh, vízovú facilitáciu. Je k tomu nejaká, teda že by k tomu bola nejaká dohoda, takisto aj prípadne dohoda o readmisii, pretože tieto veci sú navzájom e, prepojené. A na záver vám chcem osobne aj ako aj vašej krajine e, poprieť, aby Tunisko e, bolo tým štátom, ktorý dokáže, že existuje aj možnosť mieru milovnej demokratickej tranzície, ktorá je možná v Severnej Afrike, hoci bol to ten teroristický útok, samozrejme, ktorý si vyžadal isté obete, a e, držím vám palce, aby ste s týmito problémy sa vedeli vysporiadať. Problémami. 150. You, uh, ale... Ďakujem veľmi pekne, pán uh, predseda. Chcel by som privítať našeho hostia a samozrejme vítame aj užšie vzťahy medzi vašou krajinou a Európskou úniou a chcela by som vás vám eh, poďakovať eh, k výberovému procesu, ktorý viedol k lepšiemu etablovaniu demokratických procesov vo vašej krajiny. Eh, moje otázky sa budú týkať širšieho kontextu krajín vo vašom okolí. Videli sme mm, arabskú jar, ktorá sa postupne menila na arabskú zimu. A ten argument, ktorý za tým stojí, je, je, že azda demokracia môže viesť eh, k neistote. A eh, neistota vedie eh, k nebezpečnému prostrediu. Nám záleží na bezpečnom prostredí a vzniká tu určitý zmetok a problémy v jednotlivých e, e, krajinách a spôsob, akým sa e, vysporiadávajú s extrémistami. Kde je tá hranica? Ako vám s tým môžem pomôcť? Ďalšia otázka. Existuje ehm, otázka je, akým spôsobom môžeme spoločne čeliť eh, týmto výzvam. Herzlichen Dank. I think it's a miracle. Ďakujem veľmi pekne, je to zázrak. Eh, pán Fízas má slovo. Ďakujem pekne, eh, vážený pán premiér. Ja som veľký obyvateľ vašej krajiny, som priateľ Tuniska a veľmi pozorne sledujem vašu snahu stať sa líderskou krajinou e, spomedzi arabských krajín, pokiaľ ide práve o demokraciu. Zároveň som členom výboru pre medzinárodný obchod a chcem sa spýtať, či by ste boli pripravení podpísať dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom. Ďakujem. Pán Kúzo. Ďakujem pekne. Chcem eh, tiež pána premiéra medzi nami privítať a podporiť snahu eh, dosiahnuť eh, a stabilizovať demokraciu v tomto náročnom regióne. A takisto chcem povedať, že vás podporujeme v boji proti terorizmu. Mám tri krátke otázky. Poprvé, ako to vyzerá s vojenským, vojenskou a policajnou kapacitou pokiaľ ide o obranu demokracie v takomto náročnom prostredí, prostredí to poprvé. Po druhé, Líbia podporujete e, snahu pána e, Leona, ktorý je e, vlastne vyslancom OSN a či myslíte si, že nejakým spôsobom sa tam nejaká regionálna, nejaké regionálne riešenie podarí dosiahnuť a potom po tretie, čo si myslíte o tej operácii, ktorú pripravuje Európska únia, ktoré, ktorá tie opatrenia môžu obsahovať dokonca nejaké vojenské riešenia, pokiaľ je boj proti migrácii. Ďakujem. Pán Smith. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný a položím niekoľko konkrétnych e, e, otázok. Myslím si, že vo vašej krajine je toho veľa, e, čo by sa dalo pochváliť. A samozrejme e, sledujeme aj pohyby, e, ktoré nastalo iba nedávno a zdá sa, že Tunisko sa naozaj stáva napríklad aj celoregionálnym, veľmi významným centrom pre mimovládne organizácie. Avšak sú tu aj určité obavy, ktoré sa týkajú bezpečnostnej agendy a ktoré častokrát podrývajú slobodu prejavu aktivistov a e, novinárov. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť e, tieto hodnoty a je veľmi dôležité, aby sa pretavili do e, tuniskej spoločnosti a chceli by sme sa preto opýtať, akým spôsobom podporiť vašu komunitu v tejto snahe. Äh, Pán Kovin Mige. Ďakujem veľmi pekne. Vaša Excelencia, eh, vy ste premiérom Tuniska. Eh, predpokladajme, že niektorá členská krajina, eh, ktoré by vyslali vojenské lietadla, ktoré by zničili lode, ktoré sú v tuniskom prístave. Reagovali by ste na takéto brutálne porušenie suverenity Tunisky? alebo by ste vyhlásili vojnu, alebo by ste žiadali ospravedlnenie a tak ďalej a tak ďalej. A moja druhá otázka, nebolo by lepšie pre e, Tunisko, keby keby, bolo, e, keby Tunisko susedilo s republikou Krenejka na miesto umierajúcej republiky Líbia. Samozrejme, ako viete, eh, ich susedia tu nie sú. Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo. Mesdames et messieurs les Ďakujem pekne. Poprvé chcem sa vám eh, poďakovať za prejavený záujem o Tunisko budem sa snažiť, e, pokiaľ to bude možné, zodpovedať na všetky vaše otázky. A neviem vlastne niekoľko mám teraz času. Je to na vás, koľko chcete. Voilà, voilà no, to je diskriminácia. Poprvé chcem e, pripomenúť, že situácia v tom v tejto situácii alebo v, tejto, v tomto momente tranzície je veľmi špecifická. Podarilo sa nám politickú tranzíciu dosiahnuť a to bola tiež úloha, ktorá bola eh, náročná a trvalo nám to, dá sa povedať, eh, približne 3 alebo 4 roky a pritom prebiehalo to e, v podmienkach e, takých, ako ste aj vy opísali, takže nie je to celkom e, dokonale, ale snažili sme sa o to, aby tá tranzícia prebehla v čo možno najlepších podmienkach a sme uzrozumení a uspokojení, pokiaľ ide o to, ako sa nám túto tranzíciu podarilo dosiahnuť. Je to dôležitý moment v dejinách našej krajiny a je e, úspechom, že v takých podmienkach, aké sme mali, sa tam to podarilo. Ale táto práca samozrejme sa ešte iba začína. Treba ešte urobiť toho veľmi veľa. Na všetkých úrovniach. Poprvé, máme tu veľké výzvy v oblasti politickej, pretože hoci e, ústavu, ústavu e, máme, pokiaľ ide o jej uvádzanie do praxe, je to vec, ktorá obsahuje a obnáša mnohé rizika. Nie je to vôbec ľahká úloha. My sa snažíme e, plne rešpektovať obsah našej ústavy. Hovorí sa tam o právach, o slobodách, ktoré majú naši občania rovnaké ako, alebo mali by mať aj rovnaké ako iní občania v iných demokratických e, krajinách. My sa snažíme e, vlastne obsah tejto ústavy, tieto predstavy a ideály uvádzať naozaj do praxe. Niektoré kroky sa nám tým smerom už podarili a ďalšie nás ešte čakajú. Máme tu ústavný, ústavnú e, radu, ktorá, alebo teda súd, e, ktoré ešte majú byť e, vytvorené, rovnako ako aj mnohé ďalšie inštitúcie, o ktorých e, naša demokratická ústava e, hovorí. Takisto je to otázka decentralizácie, tam už tiež pripravili nejaké základné východiska, pokiaľ ide o tento proces. Takže z hľadiska politického Mnohé aktivity sú ešte otvorené, pracujeme na nich aj v spolupráci s Európskou úniou, aj s ostatnými krajinami, ktoré nás priateľsky podporujú v tejto práci náročnej eh, tranzície. Pokiaľ ide o bezpečnosť, to je veľmi citlivá otázka, veľmi dôležitá otázka. Ako dobre viete, ťažko môžeme hovoriť o demokracii alebo o rozvoji, o investíciách, pokiaľ nemáme bezpečnosť. Čiže hneď e, jeden z prvých krokov, e, ktoré e, naša nová vláda spravila, boli kroky práve v oblasti bezpečnosti. Chceme bojovať proti terorizmu, máme k tomu jasnú stratégiu a tento boj proti terorizmu je pre nás veľká priorita. Ako ste aj vy povedali, ako viacerí kolegovia spomenuli. Mali sme tu teroristický útok v Bardo e, a to je príklad toho, že teroristi ľudia, ktorí e, chcú e, bojovať proti Tunisku, zorganizovali tento útok, pretože sú, e, tak povedz, žiarlia na to, že sa nám veci daria robiť, že sa nám e, podarilo v oblasti demokratizácie dosiahnuť e, nejaké pokroky. Spraviť teda takýto barbarský akt v múzeu, aby tam zasiahli čo možno najväčší počet e, ľudí z rôznych e, krajín. To tým chceli dosiahnuť. Chceli zasiahnuť Tunisko práve v sektore, ktorý je najdôležitejší pre nás, a to je cestovný ruch. Chceli zasiahnuť čo možno národnosti týmto útokom, aby ten dopad bol čo možno najväčší. Potom sme prijali e, potrebné e, opatrenia a my e, sa snažíme teda bojovať aktívne proti terorizmu. Vykonali sme dve alebo tri dôležité operácie, podarilo sa nám rozložiť jednu z najdôležitejších teroristických organizácií, Eh, jej eh, hlavný šéf eh, tentokrát unikol spravodlivosti, ale bojujeme naďalej, alebo pracujeme naďalej na tejto téme. Takisto sme bojovali proti inej skupine v ich e, mieste pôsobenia. To je veľmi dôležité pre morálku našich e, jednotiek a nakoniec aj pre morálku samotných teroristov. Oni tiež musia vedieť, že to nie sú iba oni, ktorí e, aktívne konajú, že vykonávajú nejaké útoky. Musia si uvedomovať, že aj policia môže naopak zautočiť na nich, môže ich destabilizovať. A tieto operácie, ktoré sme vykonali, naozaj už aj úspešne začínajú destabilizovať teroristov. Pokiaľ ide o ekonomickú oblasť, tam e, pripravujeme e, notu, pokiaľ ide o prípravu ďalšej e, stratégie, ktorá sa má začať v roku 2016 a pokračovať do roku 2020. Je to taký 5-ročný plán, ktorý má nejako vytýčiť hlavné aktivity v oblasti ekonomickej najbližšie obdobie. Chceme pripraviť e, stratégiu rozvoja, e, ktorý e, bude mať dva, dve dôležité časti. Poprvé máme tu rozvojový program, chceme aby bol zaujímavý pre regióny. My sme identifikovali 14 regiónov e, krajiny, ktoré si vyžadujú najviac starostlivosti a pozornosti a hovorí o tom aj ústava, že tieto regióny majú byť e, prioritizované, aby dobehli ostatné viac rozvinuté regióny, pretože za posledných 50 rokov proste tam vznikli e, rozdiely. A v každom regióne budeme mať nejaký projekt regionálneho rozvoja, ktorý bude zohľadňovať potenciál a schopnosti, možnosti e, konkrétneho regiónu. A my chceme podporiť teda tieto znevýhodnené regióny a okrem toho budeme mať aj štruktúralne e, projekty, ktoré budú významné a ktoré budú pokrývať celé teritorium našej e, krajiny. A budeme sa e, snažiť aj do konca roku 2015 vytvoriť e, a zorganizovať medzinárodnú konferenciu pre financovanie týchto programov a regionálneho rozvoja. Takže to je prvá časť. Ale tá druhá časť, a tá je možno pre nás ešte dôležitá a treba ju e, rozvíjať, to je otázka reforiem. Chceme rozvíjať tieto reformy, ktoré sa už aj začali. Máme tu reformu bankového sektoru, daňovú reformu, reformu investícií, reformu systému sociálneho zabezpečenia. To všetko sú dôležité reformy, ktoré treba rozvíjať paralelne s tými rozvojovými projektmi, ktoré, o ktorých som hovoril v bode 1. Takže my sa snažíme na ekonomickej úrovni pracovať týmto smerom a potom chcel by som povedať viaceré konkrétne otázky, ktoré zazneli Otázka imigrácia. To je problém, ktorý spomenuli viacerí poslanci. Tunisko vo februári 2011 malo podobnú situáciu, ako je tá situácia, ktorú momentálne prežívame. Možno si budete spomínať, že Počas e, dvoch dní viac ako 20 tisíc e, občanov Tuniska emigrovalo do e, Talianska a to bol veľký problém pre talianskú vládu. A vtedy sme rokovali a dopracovali sme sa k dohode s talianskou vládou a tá platí do dnešného dňa. Ide o to, aby sa identifikovali ľudia, ktorí už na mieste sa nachádzajú a aby sa učili, aké sú nejaké zóny migrácie v rámci dohody medzi ministerstvami vnútra a potom ľudí, ktorí sú občania Tuniska, tých treba navrátiť e, do krajiny. Posledné čísla, ktoré som dostal, boli nasledovné. V roku 2014 z nejakých 1200 Tunisanov, ktorí sa snažili emigrovať do Talianska. Myslím, že možno 1100 alebo 1150 z nich bolo prinavratených do e, Tuniska a prevzali ich opäť e, tuniské orgány. Tí verifikovali situáciu daných občanov a reintegrovali ich do našej spoločnosti. Tu zaznela dôležitá otázka, ktorú spomenuli viacerí e, poslanci. Ako spracovať na tom, alebo čo spraviť preto, aby sme zabránili týmto migračným tokom. Ako spraviť e, alebo dosiahnuť to, aby títo ľudia boli integrovaní. Pokiaľ nebudú integrovaní v tej pôvodnej krajine, tak budú sa snažiť odchádzať. Najlepší spôsob, ako zabraniť imigrácii je snažiť nájsť sa riešenia priamo na mieste, snažiť sa vytvoriť nejaké projekty takým spôsobom, aby ľudia si dokázali nájsť e, zamestnanie u nich e, doma, aby tam dokázali byť úspešní. To je hlavná úloha. A takisto je dôležité, aby sa robili aj iné veci. Napríklad my sme mali tú dohodu s Talenskom, ktorú som spomínal, a takisto sa snažíme e, dosiahnuť spôsoby, ako reintegrovať vrajím týchto ľudí E, takže sú to možno niektoré projekty, ktoré sú už aj úspešné. Boli ľudia e, napríklad aj e, takí, ktorí sú prenavratení do krajiny, potom sa znovu odchádzajú, je ich zopár aj takých samozrejme. Čiže treba sa snažiť pripraviť rozvojové projekty, A to takým spôsobom, aby sme e, vytvorili niečo zaujímavé, zaujímavú ponuku pre našich občanov, aby potom tí nemuseli odchádzať e, do neznámych krajín. Spomenala sa tu aj otázka e, rizika terorizmu e, v rámci takéto migrácie. Samozrejme, toto riziko tu existuje, netreba to popierať v Taliansku napríklad zatkli teroristu, ktorý sa zúčastnil napríklad na tom atentáte Bardo. To je napríklad konkrétny príklad. Človek, ktorý bol v Tunisku, ktorý odišiel potom do zahraničia. Nedávno sme napríklad eh, zatkli ďalšieho človeka, ktorý bol na tom atentáte zaangažovaný a vrátil sa z Líbie, takže tiež odišiel napríklad do zahraničia. A je tu teda možnosť toho, že e, títo teroristi sa budú snažiť e, nejako zamiešať sa medzi tých e, emigrantov. Určite je to možné, treba dávať na to e, veľký pozor a robiť veci tak, aby k tomu nedochádzalo. Takisto tu viacerí kolegovia spomínali otázku pozície Tuniska, pokiaľ ide o aktivity, ktoré Európska únia plánuje v rámci snahy zastaviť tieto vlny emigrácie. Pozícia Tuniska je nasledovná. Treba robiť niečo podobné, ako sme robili aj v prípade e, tej dohody e, s Talianskom. Treba konať, treba e, vykonávať konkrétne aktivity, ale skôr v oblasti preventívnej alebo ekonomicko-sociálnej. Je to lepšie, ako zasahovať vojenským spôsobom. Vojenské riešenia, tie sa nám nepozdávajú. My sme proti takémuto e, vojenskému riešeniu. Či už ide o riešenie politického projektu, či už ide o riešenie obchodovania s ľuďmi, alebo teda nezákonnej emigrácie. Zazneli aj nejaké ďalšie otázky, pokiaľ ide napríklad o náš, náš pohľad na libyský konflikt. Tam naša pozícia je jednoznačná. My sme proti akejkoľvek vojenskej intervencii do libyského konfliktu. Je to politický konflikt a tento politický konflikt je možné vyriešiť iba politickým spôsobom, iba rokovaniami. My sa snažíme e, v tomto procese pomáhať, či sa ma tu pýtali e, kolegovia, ako my vnímame, alebo aké máme vzťahy e, s libyskou vládou. To, čo tu zaznelo, nebolo celkom pravdivé. My sa snažíme Eh, rokovať aj s vládou z Tripoli, aj s vládou z Tubruku. Takže nie je to tak, že jednu by sme eh, preferovali a tú eh, druhú nie. Spoločne s OSN sa snažíme pozície týchto dvoch organizácií alebo dvoch vlád, tak povediac, zblížiť je pre nás dôležité, aby to riešenie libyskej situácie sa nám podarilo dosiahnuť čo možno najskôr a to v rámci politických rokovaní. Treba byť trpezlivý a myslím, že keď budeme trpezliví, tak sa nám nakoniec podarí aj tento konflikt vyriešiť. Naďalej, no alebo na záver sa chcem e, poďakovať. E, samozrejme, mám tu obmedzený čas, e, takže ešte raz chcem poďakovať všetkým poslancom za otázky, za váš záujem o Tunisko. Tunisko je mladá demokracia, treba ešte veľa práce vykonať aj na úrovni politickej, ekonomickej, bezpečnostnej či sociálnej a veľmi sa spoliehame na vašu podporu, na vašu spolu, alebo na spoluprácu s vami a najmä s Európskym parlamentom. Dúfam, že nám budete pomáhať e, dotiahnuť ďalej túto politickú tranzíciu, aby Tunisko bolo e, krajinou, ktorá bude aj istým vzorom e, toho, akým spôsobom sa dajú politické zmeny vykonať E, možno aj inde. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Äh, ďakujem, pán predseda vlády, a ďakujem e, veľmi pekne za veľmi dobré stretnutie. Prajem vám ešte e, a želám vám pekný pobyt v Bruseli. Ďakujem. Odovzdávam slovo teda podpredsedovi, predsedovi podvýboru.